Ide o vyjadrenie Rady a komisie e, v nadväznosti na Kubu. Ide o vyhlásenia týchto dvoch inštitúcií. Teraz by sme mohli začať s ďalšou rozpravou. A v prvom rade by som chcela dať e, slovo e, pánovi ministrovi a umožniť mu, e, aby predniesol svoje vyhlásenie. Ďakujem vám za slovo, pani predstajúca. Smrť Orlanda Sapatu bola naozaj niečím mimoriadne hlbokým a mimoriadne negatívnym. Bol to skutok, ktorý sa nemal nikdy stať a zároveň nechceme, aby sa nikdy opakoval na Kube ani na žiadnom inom mieste vo svete. Kompromis Európskej únie a záväzok Európskej únie a našich inštitúcií je odmietať takéto skutky a porušovania ľudských práv a pracovať na tom, aby sa niečo takéto už nikdy nevrátilo a nikdy neopakovalo. To musí byť záväzok celej Európskej únie. Európska únia ktorá má ako svoju základnú identifikačnú črtu obranu ľudských práv a úctu k ľudským právam. A práve preto uznávame e, slobodu, pluralizmus, ľudské práva a to všetko tvorí našu osobnosť, to tvorí našu skutočnú podstatu. A ako, ako, ako náhle dôjde niekde k porušeniu týchto univerzálnych práv, tak Európska únia to musí odmietnúť, musí to povedať nahlas a zároveň to platí aj pre Kubu. Robili sme to v prípade Kuby, robili sme to v prípade, keď sme signalizovali náš pesimizmus alebo naše obavy ohľadom nedostatku napredovania v oblasti ľudských práv na Kube. A zároveň sme to povedali aj vtedy, keď sme dosiahli e, vypustenie e, z väzníc väzňov svedomia. Išlo o 100 e, ľudí, 100 väzňov svedomia a to bolo naozaj vo veľmi, ktorí boli vo veľmi ťažkej situácii, mali veľmi vážne zdravotné problémy a takisto trpeli veľmi vážnym hladom. A povedali sme to aj vtedy, keď sme poukazovali na potrebu e, obrany, obrany tých, ktorí bránia ľudské práva na Kube. Hovorili sme to aj vtedy, keď sme odmietali smrť e, Orlanda Sapatu, keď to pomenovávame, pomenovávame ako niečo, čo volá po, slobode, po zodpovednosti, po zodpovednosti vlády, ktorá má tieto väznice pod svojou správou. Ale naša politika musí zajsť ďalej. Naša politika smerom ku Kube musí byť oveľa širšia než len toto. E, politika Európskej únie smerom ku Kube musí byť, e, ku Kube musí byť postavená na základných prvkoch a dovolte mi ich vymenovať. V prvom rade to musí byť politický dialog. Politický dialog, ktorý budeme viesť s kubanskými inštitúciami, s ich orgánmi a zároveň aj s celou občianskou spoločnosťou. Samozrejme, tá takisto je pokrytá ľudskými právami. No a potom je to oblasť spolupráce a rozvoja s Kubou, ktorá musí byť, ktorá musí byť formu solidarity s kubanským ľudom. A samozrejme zároveň, to, zároveň to znamená podporovať napredovanie v kultúre a v demokratickej praxi na Kube. To sú tie základné prvky politiky, politiky, ktorá musí mať jedného, jedného základného menovateľa. A to je kubanský ľud. Čiže jeho blahobyt, jeho napredovanie, jeho životné podmienky a respektovanie jeho životných, jeho ľudských práv. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ah, Prezident, uh, honorable members. The Commission deeply regrets the death of... Vážený pán um, predsednička komisie je veľmi ľúto, uh, že prišlo k smrti z pána Zapatu a naozaj by som chcel vyjadriť veľké obavy v nadväznosti na ostatných politických väzňov na Kube. Všetci zdieľame pocit nebezpečenstva a frustrácie po smrti pána Zapatu. A všetci by sme sa mali snažiť zo všetkých síl o to, aby sa takéto veci e, znovu neudiali na Kube alebo v akékoľvek inej krajine. Európska únia presadzuje hodnoty demokracie, ľudských práv a základných slobôd. A toto by sme mali propagovať a, a presadzovať. A až donedávna v podstate e, sme toto robili na našom kontinente. Ľudské práva naozaj sú univerzálne, nepoznajú hraníc, preto by sme mali vždy riešiť veci dialogom aj v Európe, aj inde. Konštruktívna angažovanosť nie je politika zahra, e, zastrašovania, e, by mala zostať vlastne základom našej politiky voči Kube a to sme konštatovali už v roku 1996. To je racionálne a preto rada sa rozhodla, že zruší diplomatické opatrenia z roku 2003, aby uľahčila proces politického dialogu a aby umožnila v plnom rozsahu využívať isté politické nástroje, pokiaľ išlo o naše spoločné stanovisko z roku 2006 Samozrejme, že sa snažíme o e, rozvoj vzťahov s, Kuby, s Kubou. A snažíme sa e, to robiť e, cez rôzne politické strany, ktoré sú zastúpené v Európskom parlamente, pretože je naozaj veľmi dôležitá úloha, ktorú by mali zohrávať v nadväznosti na prehlbovanie a rozširovanie spolupráce. V súčasnosti Kuba je Eh, bohužiaľ tou najhoršou opciou, čo eh, je v podstate ohrozené. To nie je len naša dôveryhodnosť, ale aj naša eh, kapacita, schopnosť niečo urobiť. A preto by sme chceli presadzovať politický dialog a pokračovať v spolupráci s Kubou a toto by malo byť nástrojom na zlepšenie života kubanských ľudí. Vzťahy s Kubou sme nikdy neprerušili zo strany Európskej únie. Prečo? Pretože e, vývoj to nie je len podpora vlády, ide tam aj o podporu ľudí, obyvateľstva. A my sme vždy sa na to pozerali takým spôsobom, že rozvojová spolupráca predstavuje veľmi dôležitý prvok našich vzťahov s Kubou. Pokračujúce projekty e, na Kube sú projektami, e, z ktorých ťaží obyvateľstvo, pretože my riešime tie základné potreby. Snažili sme sa pomôcť v rekonštrukcii po mm, hurikáne. Snažíme sa robiť e, isté kroky v oblasti ochrany životného prostredia. Chcel by som veľmi jasne povedať, že skutočne nie sú uzavreté kanály. Peniaze e, sa tam dostávajú prostredníctvom e, organizácií agentúr OSN, ale aj prostredníctvom organizácií EÚ. Veľmi dôležité je, aby Európska únia pokračovala v riešení základných potrieb obyvateľstva na Kube s tým, že bude zasahovať do strategických sektorov, rôznymi vhodnými nástrojmi. Snažíme sa nájsť vhodnú rovnováhu. Snažíme sa preukázať, že sme otvorení dialógu a snažíme sa opakovane počiarkovať naše, samotn- naše zásady, pokiaľ ide o možnosti seba určenia. Teraz e, rečníci za jednotlivé politické skupiny. E, teraz dávam e, slovo pánovi Salafrankovi. Ďakujem veľmi pekne. Keď, naša, keď moja politická skupina zistila, že sa táto vec dostala na program, rozhodli sme sa poukázať na chyby v činnosti nepriateľov slobody. No a mm, Hovorí sa, že tento parlament je srdcom Európskej únie, kde, kde bije vlastne demokratický puls a my by sme chceli z tohto srdca vyjadriť svoju solidaritu s tými, ktorí na Kube bojujú, žijú tam a zomierajú, ako Orlando Zapata za jej nezávislosť a za slobodu. Treba pripomenúť, že platí v Európskej únii stanovisko Rady, Európskej rady, ktoré je skutočne pamäť, pamätihodné, pretože požaduje oslobodenie politických väzňov a koherentné, pretože e, na, trvá na tom, aby sa dodržiavali ľudské práva všetkých občanov um, a aby sa dokuby nezanášali nové systémy alebo teda iné systémy, e, ktoré napríklad fungujú v Číne alebo vo Vietname. A zároveň ide o stanovisko veľmi odvážne. Uh, v roku 2001 bola Sacharovová cena udelená práve, e, práve ženám v bielom, e, pardon, e, práve mm, tým, ktorí bojovali na Kube mm, za slobodu, ktorí sa nebali postaviť sa za svojich bratov a za ostatných občanov, ktorí trpeli. Takže preto mm, si myslíme, že je potrebné podporiť eh, občanov, ktorí eh, veľmi často potrebujú mm, počuť tie veci, ktoré eh, im nikto nehovorí. No a jednou možnosťou, ako to parlament dá najavo, je práve Sacharovová cena. No a treba si pripomenúť aj osud Orlanda Zapatu, ktorý je v podstate symbolom pre osudy mnohých ďalších Kubáncov. Nie je to jediný človek. Takže, pani predsednička, tento parlament vďaka svojej legitimite, ktorú má, E, ako e, zástupca 27 členských štátov Európskej únie a 500 miliónov jej obyvateľov e, musí veľmi jasne a hlasno upozorňovať na nerovnováhy v otázkach slobody na tomto ostrove, ktorý sa kedysi nazýval Ostrovom slobody. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička teraz za skupinu SAD, pán Janes Barnueva Garcia na 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička pani predsednička, pardon, pán predseda rady, pani, pán komisár, e, nemali by sme nikdy e, umožniť, aby e, mlčanie sa premenilo v spolupáchateľstvo tých, ktorí potláčajú slobody. Mali by sme sa vyjadriť za tých, ktorí bojujú za slobodu, ktorí zomierajú vo väzeniach len za svoj politický, za, politický názor. Mali by sme jednoducho vyjadriť veľmi jasným a hlasným hlasom svoju podporu pán e, Orlando Zapata, e, ktorý mal 42 rokov, e, v podstate po 84 dňoch hladovky a 7 rokoch uväznenia zomrel za to, aby sa ľudské práva dodržiavali lepšie. Momentálne sa nedodržiavajú a jeho smrť je prostriedkom, ako si pripomenúť to ťaživé ticho, ktoré je počuť e, zo strany medzinárodného spoločenstva. E, treba poukázať na e, osud pána Gierma Fariasa, ktorý momentálne drží hladovku a ktorý môže byť ďalším takýmto symbolom, takouto, takýmto mementom. Takže ja za skupinu socialistov a demokratov by, sme chceli, by som chcel vyjadriť jednoznačný názor. My požadujeme okamžité oslobodenie všetkých politických väzňov na Kube a e, striktne by sme chceli trvať na tom, aby boli dodržiavané na tomto ostrove všetky ľudské práva. V súčasnosti e, nie je jednoznačné, či bude spoločná, po, e, spoločné stanovisko alebo nie, ale e, toto je otázka zachovania života a ľudských práv. A mm, ja si myslím, že e, ak budeme hovoriť o e, spoločnej budúcej politike voči Kube, mali by sme hovoriť aj o, tej, aj o tomto rozmere. Tu e, je určite možné dosiahnuť e, konsenzus o tom, že budeme podporovať ľudské práva, e, pretože je to jeden zo základných kameňov Európskej únie a je to vec, ktorú spomíname bežne. Ale socialisti a demokrati by nemali byť vnímaní ako tí, ktorí spolupracujú s komunistickou diktatúrou. Ak ostatní mlčia, my nechceme je treba povedať, že ak títo ľudia si budú myslieť, že proti kto nie je, tak sa mýlia. A ja by som chcel poďakovať pánovi Salafrankovi, ktorý rokoval s, rokoval s kubanskou stranou a ostatným kolegom z ďalších politických skupín, ktorí sa zúčastnili na e, týchto veľmi komplikovaných e, e, snahách, ktoré dúfam zajtra vyvrcholia úspechom. Momentálne Španielsko vedie Európsku úniu a pán Zapatero tiež si zaslúži poďakovanie za svoju podporu pri formulovaní nášho uznesenia, o ktorom teraz hovoríme. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za skupinu ALDE pani Weber na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahí kolegovia. Za moju politickú skupinu by som v prvom rade chcela mm, vyjadriť e, sústrasť rodine e, pána e, Orlanda Sapatu a chcela by som mm, vyjadriť poďakovanie za obeď, ktorú priniesol. Mnohí na Kube a mimo Kuby bojujú za slobody na tomto ostrove a viacerí zástupcovia politických skupín vyjadrili znepokojenie e, so situáciou na Kube a buďme k sebe úprimní, situácia sa nezlepšila. E, vo väzeniach sú ešte stále mnohí novinári e, a členovia mm, mimovládnych organizácií, ktorí požadovali jediné, a to slobodu vyjadrovania, slobodu zhromažďovania. Mimovládne organizácie nemôžu fungovať, pretože im fungovanie znemožňuje vládna kontrola. No a v tejto chvíli eh, vedú protestnú hľadovku niekoľkí ľudia na Kube eh, a mm, zasluhuje si pozornosť eh, minimálne pán Guillermo Farines, ktorého zdravie sa rapidne zhoršuje. Tu by Európska únia mala jednoznačne apelovať na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a preto by som chcela, aby tento parlament požiadal Európsku komisiu aby, a radu, aby vynekladali maximálnu snahu na to, aby boli e, zachované životy týchto väzňov. Ďakujem veľmi pekne teraz pán Romeva Rueda za zelený na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne za uh, slovo. Za moju skupinu by som tiež chcel vyjadriť sústrasť e, blízkym uh, Orlanda Zapatu po jeho smrti. Uh, voči Kube um, zastávame jednoznačné stanovisko a to stanovisko odmietavé k e, potlačaniu ľudských práv. A ja si myslím, že aj v tomto uznesení e, je treba e, toto povedať jasne a takisto povedať jasne, čo treba urobiť a to prepustiť väzňov ktorí sú držaní vo väzeniach kvôli svedomiu a z politických dôvodov. Pokiaľ toto neurobíme, tak v podstate ako by sme nehovorili nič, my jednoducho musíme tento názor podporiť argumentmi No a toto je e, súčasť e, akejsi dohody. Takisto e, je potrebné žiadať okamžité prepustenie týchto osôb na Kube a treba pripomenúť veľmi, veľmi labilnú situáciu osôb, ktoré sa nachádzajú v zlom stave, konkrétne pán Guillermo Farios, Farios a ostatní, ktorí vedú hľadovku. My musíme uplatniť politické nástroje a ako povedal aj kolega Janes, niekedy takéto nástroje môžu byť nebezpečné. E, v súčasnosti prebieha mnoho procesov, ktoré sú užitočné a ktoré môžu viesť k výsledku. A nemali by sme um, nemali by sme prepadnúť e, tej lákavej možnosti, že, e, že jedným slovom napravíme tie nedostatky, ktoré v súčasnosti existujú. Pretože hoci súhlasíme s tým, že e, sa nesmie opakovať situácia ako s Orlandom Zapatom. E, sú určité kroky, ktoré treba e, podniknúť na to, aby sme sa tomu vyhli a aby sme uľahčili prechod k väčšej, väčšiemu respektu, respektu práv na tomto ostrove. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Edvard Kožušník Zajcer. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Osobne som bol veľmi zasiahnutý smrťou pána Orlanda Zapatu. Rád by som preto vyjadril sústra za celú skupinu európskych konzervatívcov a reformátorov v jeho rodine. Ja osobne som sa narodil v roku, v roku 1971, kedy v mojej krajine vrcholila tzv. komunistická normalizácia, čo bolo jedno z najťažších e, a najtvrdších období, období komunistickej normalizácie, e, ktorý moja krajina E, prešla. Preto máme, e, máme skúsenosti a vďaka ním e, dokážeme solidarizovať s kubanským ľudom a sme veľmi smutní zo správ, ktoré z Kuby momentálne prichádzajú. Pretože ak kubanský režim aj 40 rokov od revolúcie stále uplatňuje um, heslo socializmu o muerte, teda socializmus alebo smrť, nezaslúži si uh, ani uh, najmenší, uh, najmenšiu, uh, najmenšie pochopenie. V mojej krajine, keď zomrel v komunistickom kriminále Pavel Pong e, e, Polka. Bola to v podstate posledná obeď komunistického režimu, rok a pol pred koncom jeho existencie. Dúfam, že e, Orlando Zapato bude takýmto Pavlom Vonkom, teda poslednou obeťou a e, moc sa konečne presunie z rúk revolučných gerontov do e, rúk ľudí tohto ostrova. Takže pokiaľ nedôjde k nezvratnému jednoznačnému pokroku v prepušťaní politických väzňov, v pokroku, e, ktorý povedie k fundamentálnym zmenám v kubanskej spoločnosti, ktorý povedie k naštartovaniu procesu štruktúrnych reform, ktoré povedú nielen k zvýšeniu úrovne života všetkých kubanských občanov, ale aj k celkovému zlepšeniu klímy, nie je možné prehodnocovať spoločný postoj Európskej únie k tejto krajine. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za skupinu GUE eh, pán Mayer na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Eh, moja skup- mojej skupine je skutočne veľmi lúto smrti eh, väzňa Orlanda Zapatu. Ehm, štát nesie za jeho smrť zodpovednosť, pretože nesie zodpovednosť za stav všetkých väzňov. A nie sme celkom spokojní s tým, aké nástroje chce táto snemovňa využiť na presadzovanie ľudských práv. Ten, dnes budeme hlasovať a e, nemali by sme rozdrobiť a oslabiť svoje snahy. Toto nie je. E, toto je jediná snemovňa na svete, ktorá neodsúdila e, prevrat v Hondurase, e, ktorý viedol k vraždám a mučeniu. A preto e, nie sme celkom stotožnení s filozofiou, že E, to, či sa vyjadríme k ľudským právom aj dodržiavaniu, závisí od toho, kde sa majú dodržiavať. E, pred mesiacom v Kolumbii e, došlo k k odhaleniu najväčšieho hromadného hrobu v Latinskej Amerike, myslím, 2500 osôb tam bolo nájdených. Čiže dochádzalo, dochádzalo k takýmto veciam v minulosti. Čo sa však deje v Afganistane? čo sa deje, čo sa deje na Blízkom východe. všetky tieto situácie um, sú veľmi dôležité a podľa mňa je e, veľmi dôležité vytvoriť jednoznačné a priame spojenie e, s Kubánskou republikou, pretože otázka situácie väzňov, e, otázka slobod, otázka demokracie na Kube sú veľmi dôležité, ale Európska politika, e, pardon, Európska únia má spoločnú politiku voči Kube, ale nemá takúto spoločnú politiku ani voči Číne, ani voči Vietnamu. Čiže pýtame sa, prečo práve e, voči Kube a nie voči Ľudovej republike Číny. E, ja by som chcel položiť predsedovi rady jednu veľmi jasnú otázku. Bude sa uvažovať o zrušení tejto spoločnej politiky, pretože podľa mňa toto je jeden, jedna z najväčších prekážok v dialógu skutočne otvorenom a úprimnom medzi Európskou úniou a Kubanskou republikou e, dialogu, ktorý by viedol k riešeniu spoločných záujmov. Ďakujem pán Moc, e, na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Smrť uh, disidenta Zapatu a uh, zatknutie Sancheza, ktorý informoval vlastne o týchto veciach, ktoré sa odohrali uh, v socialistickej Kube, tam samozrejme ide o to, že sa musíme zastaviť a vlastne um, bohužiaľ všetky tie pokroky Fidela Castru sa vlastne um, jednoducho idú do vzduchu. Samozrejme, že uh, je plánované hospodárstvo v Kube, ale Kuba nie je schopná vlastne plniť ani tie najzákladnejšie potreby svojho obyvateľstva. Častokrát kritika režimu sa ozýva a snažia sa títo ľudia zlepšiť e, e, život. A samozrejme, že pokiaľ ide o Spojené štáty americké a to, že odstránili embargo v nadväznosti na dovoz počítačov a podobných vecí, to možno, že bude príspevkom k lepšej organizácii opozície a nebude asi možné na veky potláčať e, možnosť slobodného prejavu zo strany kubanskej vlády. Takže môžeme len dúfať, že sa e, budeme aj v budúcnosti zasadzovať na uvoľnenie tohto komunistického systému. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam slovo pánovi Jaroslavu Valensovi na dve minúty. Drodzy priateľe. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Drahí priatelia, dámy a páni, tragédia smrti e, väzňa svedomia na Kube Orlandu e, Zapata je ďalším dôkazom o tom, že Castrov režim ignoruje e, apely medzinárodného spoločenstva na ochranu ľudských práv a E, volanie po e, prepustení tých, ktorí len bojujú za demokraciu. E, ide o symbol, ide o volanie, o pomoc a medzinárodní diplomati a politici, ktorí nechcú hovoriť s disidentmi a ktorí, ktorým nezáleží na tom, čo sa domnievajú obyvateľia na Kube, nepostupujú produktívne. Ja si myslím, že by sme mali tlačiť na Castro režim a trvať na okamžitom prepustení tých, ktorí boli odsudení na mnohoročné väzenie za svoje názory. V uplynulých rokoch Európska únia chcela zmierniť svoj postoj voči Kube, a zrušila sankcie voči Kube a dúfala, že toto Kubu primeje k prehlbeniu štandardov demokracie, ale na, na nešťastie smrť Orlanda Zapatu ukazuje, že táto politika bola naivná a neefektívna a nemalo by sa v nej pokračovať. Zajtra budeme hlasovať o e, uznesení a e, toto uznesenie by malo byť jasným signálom, e, že nestrpíme porušovanie ľudských práv a práv politických väzňov a nedostatok rešpektu pre základné občianske slobody na Kube. Treba ukázať, že, solid, že solidarizujeme, solidarizujeme s kubanským ľudom a s tými, ktorí e, nemôžu hovoriť sami za seba. Ďakujem veľmi pekne, pán Valesa. Teraz e, by som e, dala slovo pani Boskurt na 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Tragický osud pána Orlanda Zapatu E, to majú viedla, e, viedol k skutočne veľkému sklamaniu na medzinárodnom poli, pretože e, táto smrť pretože Orlando Zapata nevidel žiadnu inú možnosť, než sa vyhľadovať až k smrti. A to je symbolom, symbolom situácie v kubanských väzeniach, kde jednoducho väzni nevidia inú možnosť, než zomrieť. Čo to, čo to hovorí o Kube? ľudia, ktorí majú iný názor než vládu, nie sú zločinci a nemali by e, sa z nich zločinci robiť. E, smrť pána Zapatu nie je izolovaným incidentom, aj psychológ e, a novinár Guillermo Farinas začal hľadovku. A ja si myslím, že je potrebné trvať minimálne na prepustení 26 chorých politických väzňov. Uvidíme, či sa podarí také, takéto niečo predtým, než zomrie ďalší človek. Ako však príjmať kubánsku vládu, aby týchto ľudí prepustila, pretože ďalších politických väzňov je o mnoho viac a mm, preto by sme mali e, vychádzať zo všeobecného, e, všeobecnej, e, všeobecného dohovoru o ľudských, ľudských právach a požadovať, aby Kuba prepustila týchto ľudí a prestala takto hrubo porušovať základné ľudské práva myslenie ľudí nie je možné kontrolovať alebo ovplyvňovať a tým, že človeka e, posadí štát do väzenia, sa myšlienok nezbaví. A všetky takéto pokusy jednoducho vždy e, zlyhajú a s tým má Kuba veľmi dobré skúsenosti e, z čas svojej revolúcie. Ak ľudia rozmýšľajú inak, tak jedinou možnosťou, ako k ním pristupovať, je využiť politické možnosti. Toto znamená demokraciu, a rešpektovanie základných práv a slobod. E, smrť Zapatu nesmie e, zapadnúť do prachu minulosti a e, musí byť ďalším popudom na zlepšenie situácie na Kube. Európska únia musí urobiť všetko, čo je v jej, v jej moci, aby zlepšila situáciu s dodržiavaním ľudských práv na Kube. A tí, ktorí bojujú za práva a slobody ľudí, musia aj na Kube mať možnosť pracovať slobodne. Jednoducho nie je možné, aby e, ľudia, ktorí myslia inak, e, boli považovaní za zločincov, aby ich slobody e, boli odnímané, pretože odňatie slobody to je zločin. Ďakujem veľmi pekne, pani Bosko. Teraz dostane slovo pani Bilbao Barandika na minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Obrana ľudských práv dnes znamená odmietnúť e, zbytočnú smrť, krutú smrť Orlanda Sapatu a zároveň podporiť a bojovať za slobodu tých, ktorí sú vo väzniciach. Pevne verím, že to nás bude viesť k reflexii e, ohľadom nášho postoja k autoritám na Kube, ktorých e, postoj nemá nič spoločné s skutočnou demokraciou. Na Kube je diktatúra práve preto, že tam sú väzni svedomia, pretože tam nie je skutočná sloboda diskusie, že tam je strach zo slobody a tieto myšlienky e, môžu prekvapiť, môžu e, zastaviť, ale vždy potrebujú argumenty, vždy potrebujú diskusiu, nikdy sa nedajú uväzniť. Spoločnosti si myslia a cítia a takisto aj, e, takisto aj jej členovia, ale tu je zakázané myslieť a cítiť a práve preto tieto myšlienky a pocity, ktorým sa bráni tiecť ako vode, majú následky. Následky na spoločnosti ako je tá kubanská. A toto by mali vedieť lepšie ako všetci ostatní tí, ktorí spôsobili revolúciu s, režime, s režimom Fulgencia Batista cestu. Snáď sa nájde riešenie a podarí sa nám prejsť k tranzícii, ktorú Kuba tak potrebuje. Tento parlament musí mať svoju kredibilitu, keď bude reagovať na akékoľvek porušenia ľudských práv vo všetkých krajinách, či už ste v Afganistane, v Palestíne, v Baskicku, mojej malej krajine, v Hondurase alebo v Kolumbii. To musí byť náš záväzok. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Lebao. A teraz pán Poreba na jednu minútu. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, dámy a páni, myslím, že každý z nás v tejto miestnosti bude súhlasiť s tým, že skorumpovaná, skorumpovaní komunistickí diktátori neumožnia žiadne pozitívne zmeny na Kube. Polícia, policajný štát, bratov Kastrovcov, ničí slobodu občanov a odoberá akékoľvek šance pre, akékoľvek šance pre, pre dôstojný život. Budúcnosť Kubáncov je v ich rukách, ale Európska únia v tomto musí zohrať dôležitú úlohu. Mali by sme konať smerom k oslobodeniu všetkých politických väzňov. To musí byť prvý prvý predpoklad pre akýkoľvek ďalší politický dialog s Kubou. Mali by sme podporovať aktivity mimovládnych organizácií, rešpekt pre ľudské práva a zároveň prístup k nezávislým médiám, vrátane prístupu k internetu. A propagovanie demokratických zmien je oblasť, v rámci ktorej transatlantické väzby môžu byť veľmi dôležité a práve preto by sme mali veľmi úzko spolupracovať s Washingtonom. Spoločne dokážeme pripraviť a vytvoriť dlhodobú stratégiu pre Kobu Ehm, východisko nemôže byť slepé akceptovanie súčasného status quo, ale dlhodobá vízia demokracie a demokratickej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Ilda Figredo. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto diskusia ukazuje opäť zas a znova existenciu akýhosi dvojitého štandardu v rámci Európskeho parlamentu. E, je to tá, tá istá väčšina, ktorá nechcela odsúdiť e, vojenský prevrat v Hondurase, tak táto istá väčšina zrazu e, kritizuje Kubu. Ignor, vieme ignorovať úmrtia a, a, a mučenie ľudí po celom svete, ale zrazu odsudzujeme vládu, ktorá bola e, slobodne zvolená. Samozrejme, že odmietame e, smrť kubanského občana e, Oskara Zapatu e, po tom, ako zomrel na zásadky hladovky, ale samozrejme odmietame aj podstatu tejto diskusie a vidíme tu akýsi neakceptovateľný dvojaký prístup voči Kube. Na jednej strane tu máme finančné sankcie a finančné embargo, ktoré sme uvalili zo strany Spojených štátov amerických a musíme si uvedomiť, že aj Američania majú vo svojich väzniciach piatich väzňov kubanského pôvodu, ktorých ktorých bez dôvodu uväznili len preto, že chceli oslobodiť svoju krajinu. E, jednoducho nemôžeme vytvoriť akúsi e, široko, široké, široké báze, vzťahy na širokej báze s Kubou len preto, že máme jednostranný záujem. Je čas, aby sme normalizovali svoje vzťahy s Kubou a naozaj pristupovali k Kube rovnako k ďalším krajinám a pevne verím, že sa nám to podarí dosiahnuť počas španielského predsedníctva. Ďakujem pekne, pani Figueiredo. Teraz pán Sonik, dve minúty. Stále si pamätáme čo povedal Fidel Castro. Socializmus alebo smrť. Zdá sa, že smrť bola tá voľba z tohoto sloganu a smrť z tohoto sloganu aj zostala. E, to sa dá povedať o smrti e, kubanského patriota Oskara Zapatu. Diktátorstvo Kastrovcov e, kompromituje celú myšlienku socializmu. To, čo sa nachádza na Kube, malo zahambiť všetkých tých, ktorí na lavicovej časti politického spektra organizuje svoje politické operácie. A takisto som sa hambil aj vtedy, keď e, bola, bola zorganizovaná parlamentná návšteva na Kube a ponúkli sme spoluprácu, ale stretnutia s disidentami jednoducho neboli uskutočnené. Mali by sme zabudnúť na niečo takéto, pretože nikdy neexistovali demokratické voľby na Kube a väzni svedomia sú ešte stále na Kube väznení. Európska únia navrhuje otvorenú politiku e, vizavi e, Kuba alebo vizavi Kube, ale predpokladom pre takúto otvornú politiku je prepustenie politických väzňov a zároveň ukončenie cenzorstva a obnovenie e, základných občianských práv. To je v ich záujme a mali by sme otvorene hovoriť o týchto veciach sú tu rôzne veci alebo rôzne spôsoby, ako získať slobodu, ako sa oslobodiť od tota- totalitných režimov. Je tu polská cesta um, formou dialógu, ale takisto tu je potom aj cesta ktorú si vybralo Rumunsko kde ten scenár bol naozaj dramatický a úplne iný a tomu by sme sa mali vyhnúť. Akú cestu e, bude sledovať Kuba? Oni naozaj k tomu majú kľúč a politika Európskej únie by mala aktívne prispievať k tomu, aby sa Kuba stala regiónom slobody a demokracie. A to by mala byť základná pozícia Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Pán Sonik. Teraz Richard Hewitt, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. V prvom rade chcem vyjadriť svoju úprimnú sústrasť eh, so smrťou Orlanda Sapatu a naozaj moje najhlbšie obavy ohľadom ďalších štyroch kubanských eh, väzňov a jedného pozičného aktivistu, ktorí začali sami hľadovku a to práve ako protest proti tomu, čo sa stalo. Európsky parlament mal opätovne potvrdiť svoju, svoju žiadosť o, na okamžité prepustenie väzňov svedomia na Kube. 55 je z nich e, podľa e, Amnesty International a 200 ich je podľa e, Komisie pre ľudské práva na Kube. A takisto by sme mali odmietať akékoľvek nedávne e, uväznenie a, a zmlátenie Dasio Ferreru, ktorý bol riaditeľom zdravotného strediska v Havane. Jednoducho e, Amnesty International nemohlo vstúpiť na Kubu počas posledných 19 e, rokov a mali by sme ich požiadať, aby tak urobili. Mali by sme dohodnúť špecifické návštevy a špecifické termíny pre návštevu Manfreda Nováku, ktorý je osobitným spravodajcom OSN ohľadom mučenia, ktorým sa chceme stretnúť v Ženeve budúci týždeň. Keďže ja som jeden z tých poslancov v tomto parlamentu, parlamente, ktorý vždy eh, je proti americkému embargu na obchod, ktoré platí od roku 1962. Vítam, že počas prezidenta Obamu sme zlepšili eh, prostriedky a takisto je tu väčšia možnosť pre Američanov cestovať na Kubu, rovnako ako je možnosť zasielať väčšie objemy peňazí domov. Takisto vítame aj eh, to, že sa vytvorila spoločná pozícia, ktorá smeruje k vytvoreniu dialogu medzi Európskou úniou a Kubou a opätovne vytvárame priestor pre európsku rozvojovú pomoc. Takisto vítame aj to, že BBC nedávno dostala voľný prístup na Kubu. Na druhej strane sme sklamaní z toho, že v rámci Rady pre ľudské práva alebo na, na úrovni OSN Kuba nedokázala eh, prijať eh, podmienky pre ratifikovanie dvoch základných dohovorov o ľudských právach ICCPR a ICC, ICSR a neumožňuje eh, nezávislé inšpekcie väzníc a chcem povedať e, svojim kolegom, ale aj predsedníctvu, všetci tí, ktorí navštívite Kubu, by ste mali byť naozaj veľmi pevní v tom, že sa chceme stretnúť s zástupcami kubanskej občianskej spoločnosti. Um, americký e, minister dokázal takúto návštevu organizovať minulý rok a mali by sme trvať na tom, všetci tí, ktorí do Kubu navštívime, že urobíme rovnako. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo Louis Michel na 1,5 minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, vážený zástupca eh, predsedníctva, smrť Orlanda Sapaty, rovnako ako aj dramatické svedectvo o zúfalstve, eh, ku ktorému vedie nedostatok slobody, to je naozaj veľmi smutné. Musíme odsúdiť to, že tu sú vôbec väzni svedomia. Mali by sme požadovať, aby boli oslobodení bezpodmienečne. Nemali by sme dopustiť takú svoju vôľu moci, ktorá jednoducho odmieta vôbec pripustiť len tie elementárne prvky ľudských práv a slobod. Moje presvedčenie je, že eh, sa nemôžeme zbaviť perspektívy Eh, politického dialógu, čo samozrejme je veľmi matateľný, veľmi matateľná hodnota Európskej únie. Vzťahy sú veľmi zložité. Eh, niekedy sú tieto pocity spôsobené aj akýmsi zaslepením. A to potom vedie jednoducho k situácii, v ktorej, ako všetci veľmi dobre vieme, eh, sa Kuba nachádza na akejsi križovatke na križovatke svojho rozvoja. Práve preto by bolo chybou nezachovať si istý pokrok, hoci len skromný pokrok, o ktorému môže dôjsť a ktorý vyplýva z jazykových a historických dôvodov. Európska únia je pravdepodobne jedinou politickou mocnosťou, ktorá dokáže presvedčiť Kubáncov, že izolácia, do ktorej sa uzatvárajú, vedie k samovražde a že to vedie len k naozaj dramatickej budúcnosti. Takúto zodpovednosť máme, nemôžeme sa jej zbaviť a mali by sme ďalej pokračovať v dialógu. Samozrejme, v dialogu by sme nemali mm, vylúčiť žiadne hoci aj ťažké témy a nemali by sme používať dvojaký meter, ako častokrát robíme. Ďakujem pekne, pán Mišel. A teraz má slovo pán Migalsky, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni sloboda na Kube zvíťazí. Bude tam demokracia a bude tam aj e, slobodná trhová ekonomika. Európska únia nevie, akým spôsobom a zároveň ani skutočne nechce e, napomôcť Kube zbaviť sa tohoto režimu, ale mali by sme chcieť pomôcť Kubánom. Kubáncom. Skúsenosti z takých krajín ako napríklad Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko ukazujú, že to vieme dosiahnuť, dá sa to spraviť mali by sme naše skúsenosti eh, dať k dispozícii a potom, ako bude na Kube zvrhnutý Castro, mali by sme svoje prostriedky použiť na to, aby nedošlo k situácii, ktorú popísal jeden z polských spisovateľov Marek Magerovských. A síce, že do budúcnosti potomkovia Orlanda Sápatov, ktorý bol tak častokrát nespomenutý, budú eh, čapovať rum na uliciach Havany a to potomkom eh, Kastrovcov. Ďakujem pekne, pán Megalsky. A teraz pán e, Maštalka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia, e, kolegyne, som pôvodným povolaním lekára, viem, ako ťažké zachrániť ľudský život. Úprimne lutujem každý premárnený ľudský život a zdieľam vašu ľútosť nad umrtím Orlanda Sapaty. Pozorne som sa oboznámil so všetkými návrhmi uznesení politických skupín. Obávam sa ale, že musím zopakovať svoje konštatovanie z nedávneho obdobia, kde sme prejednávali správy o stave ľudských práv v stredoazijských republikách. A vtedy som povedal, že sa dopúšťame chyby, keď sa stavíme do pozície mentorov a nenachádzame žiadne dobré slovo a úctu v špecifickej historickej kultúrnej tradícii jednotlivých krajín a zároveň aj k pozitívnym výsledkom, ktoré tieto krajiny dosiahli. Toto isté platí aj pre Kubu. Som, Kuby som o, hlboko presvedčený, že cesta k zlepšení situácie na Kube vedie len cez rovnoprávny dialog, v rámci ktorého e, musia byť kubanské orgány pripravené. Toto cestou dokážeme e, pomôcť aj zlepšiť hospodárske, sociálne a občianske práva na Kube. Nesmieme zabudnúť na to, že Kuba napriek svojej ťažkej hospodárskej situácii stoja v prvej rade krajín, ktoré pomáhajú ostatným, napríklad pri katastrofe na Haiti. Platí, že ten, kto odsudzuje rýchlo, odsudzuje rád. A touto cestou cestou by sme sa rozhodne nemali púšťať. Ďakujem pekne, pán Mašťalka. A teraz má slovo pán Mario Mauro. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Bez toho, aby sme sa spúšťali do zbytočnej retoriky, Myslím si, že dnes a najmä zajtra, keď budeme hlasovať, budeme písať stránku v histórii, ktorá je naozaj dôstojná. A je to dôstojná história tohoto parlamentu, pretože konečne necháme bokom naše obojstranné výhrady a politickú príslušnosť a dokážeme napriek tomuto všetkému e, sa skloniť a prejaviť úctu, pretože pred nami stojí mystérium smrti človeka a musíme si uvedomiť, čo je skutočná pravda a čo obsahuje tento návrh uznesenia. Tu píšeme čosi, čo prípada elementárne, čo považujeme za, za, za dané a za prirodzené, ale pritom to tak nie je hovoríme o tom, že na Kube jednoducho nevidíme slobodu, že na Kube jednoducho neexistuje demokracia. Píšeme o tom, že život je život a nemali by ste zabíjať. A toto je jednoducho niečo, čo by sme mohli považovať za prirodzené a samozrejme, ale naozaj to trvá mnoho rokov prekonať obojstranné e, predsudky. Trvá to mnoho rokov uvedomiť si jednu skutočnosť, ktorá neovplyvňuje politické presvedčenie kohokoľvek a síce, čo nás vedie k tomu, že naozaj musíme prijať tú základnú a jednoduchú pravdu o tom, že na ktorej musí byť postavený dialog. Nemali by sme jednoducho sa vyhýbať dialógu s Kubou, ale mali by sme žiadať skutočný a úprimný dialog, ktorý musí byť postavený na pravde a na Kube je nedostatok uznania úcty voči ľudskej bytosti, ktorá je jadrom celej spoločnosti. A okrem toho, že budeme vyjadrovať sústrasť, musíme sa dozrieť na to, aby boli prijaté aj adekvátne opatrenia. Kastrová vláda si musí uvedomiť, že nedokážeme v tomto smere prijať kompromis. Musí byť jednoznačné to, že keď hovoríme o ľudských právach, tieto jednoducho nemôžu byť vnímané kubánskou vládou ako čosi e, sekundárne a vedľajšie. Parlament v tomto smere e, konal dobre, ale vysoká zastupkynia nevyužila túto príležitosť a musíme pripomenúť e, aj vysokej zastupkyni, že Kuba Libre nie je meno koktejlu. Kuba Libre je volanie po slobode, ktoré počujeme v svojich srdciach, pretože my chceme demokraciu, chceme slobodu na Kubánskom ostrove. Ďakujem pekne, pán Mauro. A teraz pani e, Munez de Urkisa. Vážená pani predsednička, naozaj veľmi úprimne súcitíme so smrťou Orlanda Sapatu a s ďalšími e, väzňami svedomia, ktorých oslobodenie žiadame od začiatku, kedy boli uväznení. Smrť Orlanda Sapatu je smutná, ale takisto to môže byť aj e, akýsi detonátor preto, aby sme otvorili tému ľudských práv na Kube, aby sme začali pracovať pre ľudské práva na Kube v spolupráci s kubanskými orgánmi Práve preto je nevyhnutné, aby sme začali rozmýšľať nad tým, ako zmeniť spoločnú pozíciu, ktorá nám bráni akýkoľvek dialog s kubanskými orgánmi, ktorí sú práve tí, ktorí majú kapacitu zmeniť situáciu v oblasti ľudských práv na ostrove. Spoločná pozícia, ktorá rozhodne nie je taká spoločná, pretože veľká časť členských štátov Európskej únie zachováva naďalej bilaterálne aktívne vzťahy s Kubou, toto všetko je prekážkou ktorá, ktorý nám bráni v akékoľvek možnosti politického dialógu. Je to prekážka k tomu, aby, sa, aby Európska únia mohla ďalej rozvíjať tie základné princípy, ktoré motivujú našu zahraničnú politiku a síce aj podporovanie politiky ľudských práv a demokracie vo svete. Je to nástroj, ktorý je dvojstranný a ktorý bol prijatý v minulom storočí 15 členskými štátmi Európskej únie. Dnes nás je 27, 27 členských štátov. Situácia vo svete sa zmenila. E, e, Organizácia Spojených národov e, diskutuje s Kubou aj rovnako aj Spojené štáty americké. Ehm, OEA prijala, e, teda Organizácia amerických národov prijala Kubu do svojho členstva a to všetko je postavené na základných princípoch, na ktorých stojí táto organizácia. V týchto nových časoch pre Európsku úniu potrebujeme nástroj, rokovací nástroj, ktorý bude bilaterálne vyrokovaný, ktorý nám umožní byť efektívny a zároveň zabezpečíme to, že Európska únia je propagátor ľudských práv a úcty k človeku všade vo svete. Ehm, vo svojich zahraničnej politike sme musíme ďalej vyrokovávať také dohody s krajinami, ktoré jednoducho nepokrývajú ani tie minimálne štandardy v oblasti ľudských práv a politických práv a práve v tomto smere je nevyhnutné, aby sme tak robili. Podobne ako to je na Kube. Len prostredníctvom dialógu a len prostredníctvom mechanizmov spolupráce a medzárodných dohôd to všetko nám umožní, aby Európska únia dostala svojim záväzkom na Kube a práve Európska únia musí nájsť nejaký dôstojný únik z tejto e, premisy. Ako príklad môžeme uvieť napríklad e, španielskú vládu. Španielskú vládu, ktorá sa snaží budovať konštruktívny dialog s Kubou. A výsledkom je efektívne účinná politika zahraničných vzťahov, oslobodenie výrazného počtu väzňov svedomia. A ako som už povedala, a tým končím sa vystúpenie, dámy a páni, nemôžeme jednoducho len urážať slovami a od, odmietať slovami. Potrebujeme prestať rozprávať a začať pracovať v mene ľudských práv a pre ľudské práva na Kube. A to v spolupráci, a to zdôrazňujem, s kubanskými orgánmi. A to je práve to, čo potrebujú väzni svedomia na Kube, najmä sa toho, aby sme ich len bez ducho odmietali. Ďakujem pekne, pani Muniz. A teraz pán Roman Tremosa i Balsels, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení kolegovia počas e, tej čiernej jary na Kube na jar 2003 73 väzňov bolo, bolo uväznených a boli obvenení e, z toho, že sú špionmi USA. Orlando Zapata bol v tomto istom momente e, uväznený za porušovanie verejného poriadku a za neposlúchanie verejných orgánov. Ženy týchto ľudí vytvorili o formáciu známu ako ženy v bielom a dostali Sacharovú cenu ako ocenenie boja za slobodu zo strany Európskeho parlamentu. Castro režim jednoducho nedokázal E, zabrániť získaniu víz e, týchto, e, pre týchto ženách, ktoré sa mali dostaviť do parlamentu a získať svoju cenu. Komisia pre ľudské práva na Kube hovorí o tom, že v tejto krajine je približne, približne 200 politických väzňov. Z nich 22 sú novinári Kuba je tretia krajina na svete, ktorá je v tom smutnom svetovom rankingu uväzňovania politikov po e, Iráne a Číne, ktorá má 24 väzňov a Irán má 72. E, Orlando, Orlando Zapata e, bol deklarovaný ako, ako väzen svedomia z tých istých dôvodov a začal minulý december hľadovku a to práve kvôli tomu, aby protestoval proti rôznemu zneužívaniu a porušovaniu ľudských práv a zomrel 23. februára 86 dní potom, ako začal svoju hľadovku. Európsky parlament by mal byť solidárny s rodinnými príslušníkmi pána Sapato a tiež vyjadriť eh, svoje poburenie nad stavom ľudských práv na Kube. Mali by sme vyslať jasný signál kastristickému režimu, hlavne počas španielského predsedníctva. Španielského predsedníctva, ktoré by malo byť oveľa aktívnejšie v obrane základných ľudských práv na Kube. A na záver, milí kolegovia, využívam túto príležitosť, aby som požiadal o okamžité oslobenie všetkých politických väzňov na Kube. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Tremoza. Teraz má slovo pán Mian Mon, nech sa páči, na dve minúty. Hlavnými cieľmi vonkajších aktivít EÚ je demokracia a obrana ľudských práv. Je to článok 21 zmluvy EÚ a tento sa aplikuje aj na vzťahy s Kubou. Ale bohužiaľ za posledných 5 rokov pôsobenie rady sa obmedzilo len na to, že opravovali línie, ktoré boli prijaté v minulých rokoch. V roku 2005 rada zrušila opatrenia z roku 2004, potom bola cesta e, ministrov. Aj to sa zrušilo z roku, v roku 2005, zrušili opatrenia z roku 2003. Nastolil sa politický dialog a pravidelné stretnutia na najvyššej úrovni. Dokonca nedávno bola aj oficiálna návšteva v Havane. Bohužiaľ, európsky politickí predstavitelia sa nemohli stretnúť s predstaviteľmi disidentov, ktorí sa cítia marginalizovaní. A tlak na Kube stále pokračuje, nedošlo tam žiadnym reformám a napriek tomu pokračuje dialog. No dobré, a teraz sa čudujeme nad krutou smrťou tohto politického väzňa pána Sapatu. Ako vie, všetci viete, španielská vláda povedala, že chce spoločné stanovisko, ktoré hovorí podporu demokratickému procesu na Kube. A to isté sa žiada aj v článku 21 zmluvy. Spoločné stanovisko nezabraňuje dialogu. A navyše to potvrdili aj v júni 2009 e, ministri zahraničia EÚ. Našou prioritou dnes je, aby sme okamžite žiadali bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov na Kube aj v Latinskej. Kuba aj Latinská Amerika sú pre mňa západ a základnými hodnotami západu je ľudská dôstojnosť. Rád, rád by som pripomenul rade, že už v júni 2009 sa hovorilo, že budúcnosť dialógu závisí od pokroku situácie ľudských práv na Kube. A došlo k takémuto pokroku. Môže to niekto skutočne potvrdiť? Ďakujem, pán Milán. A teraz pán Masip Hidalgo na jednu minútu, nech sa páči. História mi odpustí, e, to povedal jeden mladý advokát. História, história mu odpúšťa, pretože rebeloval proti tyranii aj proti americkému, americkej blokade tento parlament, ktorý predstavuje najväčší priestor slobody a spravodlivosti na svete, odsudzuje porušovanie ľudských práv na ostrove, nelutosné zaobchádzanie s väzňami e, na Kube. E, rozsudok histórie bude jasné. S týmto uznesením my všetci sme na strane Kubancov, ktorí bojujú. Musíme zabrániť brutálnej represálii Spomínam si na básnika Romera Rivero, ktorý hovoril vo svojej básni svojej Havany. Nesmieme uvalovať dane svojej láske. Ruiny vlasti sú neisté. Buďte spokojní, súdruhovia, my už odchádzame. Ďakujem, pán Masip Hidalgo. A teraz má slovo pán Provera, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, opäť raz e, kubánsky komunistický režim prijal isté rozhodnutie a čelil dileme, či môžeme naďalej viesť dialog s týmto režimom. Už celé roky Európsky parlament e, žiada kubánske orgány, aby uskutočnili demokratické reformy, aby sa dodržiavali ľudské práva, ale odovzdávanie moci Fidela Castro a jeho bratovi neviedol k demokratickej reforme ani prepusteniu politických väzňov. Preto eh, tento eh, väzeň Orlando Zapato po mnohých dňoch hladovky musí eh, teraz čeliť dôsledkom útlaku tohto režimu. Európsky parlament už schválil finančnú pomoc Kube viackrát po výške 150 miliónov eur. Výsledky zatiaľ nie sú veľmi pozitívne tejto pomoci. E, táto pomoc v podstate umožňuje podporovať tento režim. Ak chceme byť dôveryhodní, musíme povedať otvorene, že vzťahy s Havanou, vrátanie najposlednejších vylepšení sa musia byť orientované na zásadné vylepšenie otázok ľudských práv pre všetkých občanov na Kube, vrátanie okamžitého prepustenia politických väzňov svedomia. Nesmieme Eh, zavádzať ultimátum, ktoré bude eh, vyzývať eh, na zmenu v jednom z, naj, z najzávaznejších diktatorských režimov na svete a nebude prinášať žiadnu zmenu. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k postupu KHDI a prvým rečníkom je pán Galer. Mali by sme občanom na Kube, ale aj režimu dať veľmi jasnú ponuku namiesto politického súčasného stavu budeme financovať prechod k demokracii na Kube. Prvým krokom musí byť prepustenie všetkých politických väzňov. Paralelne by Spojené štáty mali zrušiť svoje sankcie, ktoré vedú k, k dementovaniu tohto režimu. Okrem toho je potrebné e, otvoriť okrúhly stôl so zástupcami Kuby občanského režimu e, a nastoliť presun e, celé krajiny k demokratickému režimu. Okrem toho by to znamenalo, že by nejaký podiel moci mohla mať aj bývalá štátna strana aj po ukončení starého systému. My ako členské štáty EÚ by sme mali podporiť tento proces, rovnako ako v Strednej Európe kedysi. To by pomohlo Kubáncom, stabilizovalo by to celý región a okrem toho by to vytvorilo aj nové, nové vzťahy so Spojenými štátmi, ktoré by neboli opakovaním éry e, z čias pred Kastrom. Ďakujem. Teraz pán Ferrera. Senhora Presidente, lamentamos a morte de Orlando Zapata. Ďakujem. pekne, pani predsedajúca. Lutujeme eh, smrť Orlanda Zapata a tiež je nám ľúto, že vyvodil takéto eh, dôsledky zo svojho pro- protestu. Avšak eh, nesmieme dopustiť, aby toto viedlo k tomu, že bude E, naďalej pokračovať táto kampaň, ideologická kampaň proti Kube a proti všetkým občanom Kuby. Bez ohľadu na e, možnosti voľby Kubáncov musíme uznať, že títo ľudia majú právo rozhodnúť, majú právo e, rozhodnúť o budúcnosti svojej krajiny a tiež o forme politického zriadenia vo svojom štáte. Teda chceme potvrdiť akúkoľvek formu vojenského západu, vráta, zásahu, pardon, vrátane bývalých eh, prípadov. Je potrebné orientovať sa na zlepšenie vzťahov eh, s Kubou, je potrebné stiahnuť eh, spoločné stanovisko proti Kube, ktoré diskriminuje tento ostrov a jeho občanov. Nesmieme prijať to pokritectvo, ktoré neustále zaznieva z tejto snemovne, pretože pristupujeme jednoducho k takýmto vesem dvojakými metrami. Ďakujem, pán Ferreira. A teraz pani Pán López obraciam sa na matku pána Orlanda Sapatu v mm, tom utrpení, e, keď bojujú proti útlaku na Kube. Nie sú sami. Dnešný parlament dnes s dnešným uznesením e, a zároveň ďakujem všetkým autorom uznesenia a všetkým politickým strám, tak takto parlament pozvihol svoj hlas proti diktatúre na Kube. Dnes začína cesta um, odsúdenia tohto režimu na medzinárodnej scéne. Musíme jednoznačne odsúdiť tento režim po, za smrť je, je, vášho syna. Buďte si istí, že budeme veľmi pozorne sledovať, aby sme dosiahli oslobodenie všetkých, všetkých politických väzňov a to bezpodmienečne. Budeme dávať pozor na to, ako sa neustále porušujú ľudské práva na ostrove a z Európskej ľudovej strany budeme bojovať za to, aby EÚ mala spoločné stanovisko. Nebudeme vysielať nejednoznačné signály, ale budeme vysielať také signály, aby sme dosiahli demokratickú Kubu. Vieme, že obeď e, Orlanda e, dosiahne svoje ciele a dúfajme, že obete tisícky Kubáncov spôsobia, že v budúcnosti budeme žiť a vidieť slobodnú Kubu. A teraz pani Mesner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Pre nás e, je vždy jednoduché hovoriť o tom, keď dochádza k porušovaniu ľudských práv niekde inde a keď ľudia umierajú za svoje presvedčenie. To musíme povedať jasne. Pán Zabata e, stratil, prišiel o svoj život v dôsledku hladovky. Je potrebné upozorniť na tieto fenomény. Musíme sa zamerať e, na riešenie, konštruktúre riešenie takýchto problémov. Na jednej strane musíme uznať, že nie je neľahké uznať, že s Kubou sa nedá jednoducho diskutovať, pretože tento režim neuznávame. E, tento režim je pokrytecký. E, na druhej strane e, sú tu hlasy, ktoré tvrdia, že je potrebné ponechať Kubácom slobodu, aby sa rozhodli tak, ako chcú. Avšak keď dochádza k porušovaniu ľudských práv, keď dochádza k Úmrtí ľudí musíme zakročiť. Nesmieme to nechať nepovšimnuté, preto máme na stole konkrétne návrhy. Na jednej strane pán Gáler, aby sme znovu začali diskutovať o e, možných konkrétnych spôsoboch pomoci, o zabraní porušovaní ľudských práv, aby sme zakročili a pomohli skutočne tým ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc. Ďakujem, ospravňujem sa za technickú chybu. Na tabuli bolo iné meno, nie vaše. A teraz pán Obermajer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keď dnes po tragickej smrti Orlanda Zapata hovoríme o vzťahoch EÚ eh, e s Kubou, musíme uznať, že doterajší obraz eh, pochádza z čias, eh, kedy sme Kubu vnímali ako nepriateľa. Na jednej strane to boli tí zlí Kubánci, ktorí boli na strane Sovietskeho zväzu, a, a na druhej strane dobrí Kubánci, ktorí sa snažia zachrániť túto krajinu a bojujú proti americkému imperializmu. Ten zlý Kubánec porušuje ľudské práva a na druhej strane sú tu obyčajní ľudia, ktorí e, často musia čeliť útlaku. Teda takýto máme obraz. Ja si myslím, keď má nejaký zmysel mať táto smrť Orlanda Zapata, musíme jeho smrť brať vážne, nesmieme na to zabudnúť a je potrebné, aby Európska únia sa uberla konkrétnym smerom, politickým smerom a síce, aby sa povzniesla nad stále, staré ideologické hypotézy a aby vnímala Kubu ako rovnoceného partnera, aby ehm, vnímala reálne možnosti zlepšenia situácie v oblasti ľudských práv, aby vnímala reálne možnosti kubanského ľudu žiť v demokratických eh, okolnostiach. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Svensson. Ďakujem pekne, pani predsednička za posledných 50 rokov existuje obchodné mm, embargo, za ktorým eh, je, sú Spojené štáty tie, a tie, to malo veľmi silný vplyv na eh, kubanský ľud eh, a spôsobilo to chudoby. Myslím si, že mnohí ľudia takisto vedia, že Eh, Human Rights Watch pripravila správu, ktorá sa volala Nový Castro, ale tá istá Kuba, New Castro Sem Cuba, v roku 2009 a tiež volali potom, že je potrebné toto embargo zrušiť, eh, pretože z eh, e, diktátori všetci musia jednoducho prepustiť všetkých politických väzňov a keď to neurobia, jednoducho mali by sme potom uplatňovať eh, nejaké iné eh, rozumnejšie typy embarg, to znamená, ja neviem, zmraziť eh, majetky alebo zmraziť zahraničné investície alebo zabezpečiť zákaz cestovania a podobne a väčšie demokratické štáty a Európska únia by mali potom trvať na dodržiavaní takýchto obmedzení. Chcel by som vedieť, že čo povie pán minister na tento návrh Human Rights Watch. Predsednička, ďakujem pekne. Pani Záborská, nech sa páči. Uh, merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedajúca. ľudských práv musí byť prioritou Európskej únie za každých okolností. Kubánsky politický väzeň Orlando Zapato zomrel, lebo držal protestnú hladovku ďalší kubánsky väzeň hladovku drží ako protest za twenty five väzňov ktorí sú vo veľmi zlom zdravotnom stave a sú v ohrození života. nie je riešením to čo navrhla španielska vláda keď ponúkla hladujúcemu väzňovi azyl. čudujem sa španielskej vláde ktorá predsedá toho času európskej únii lebo jej návrh situáciu nerieši. okamžité prepustenie politických väzňov je veľmi ťažké a preto chcem požiadať pána komisára piebalgsa aby európska komisia vstúpila do rokovania s kubánskou vládou aby vláda umožnila medzinárodnému červenému krížu navštíviť kubánskych väzňov. umožnilo by to objektívne zhodnotenie ich stavu a pomohlo by to v ďalších rokovaniach. toto bolo umožnené červenému krížu aj vo väznici na guantaname. ďakujem pekne. Euh, a teraz pani Vážené kolegyne, kolegovia, aj ja by som sa chcela vysloviť za dodržiavanie ľudských práv v Európe, ale aj inde na Kube. Smrť pána Zapata je volanie o pomoc človeka, ktorý bol v neznesiteľnej situácii a veľmi tragickým spôsobom poukázal na svoj osud. My e, ako Európania musíme zaujať jasné stanovisko za dodržiavanie ľudských práv a charty OSN bez ohľadu na politickú situáciu v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem. A teraz v mene rady dávam slovo pánovi Lópezovi Garidovi. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím, že rozprava na tému situácie na Kube a situácie väzňov svedomia aj v súvislosti so smrťou jedného z nich pána Sapatu nám umožňuje konštatovať, že existuje veľmi vysoká zhoda medzi poslancami a poslankyňami, medzi politickými skupinami, tak ako to aj zajtra ukáže a som o tom presvedčený, hlasovanie o uznesení alebo o uzneseniach, ktoré vyústia z tejto rozpravy. A je to línia, ktorá v základe e, sa zhoduje s radou, s komisiou a s väčšinou európskych inštitúcií. A táto línia určite posilňuje postavenie EÚ v tom zmysle, že je potrebné posilniť dialog s Kubova, že je potrebné dosiahnuť pokrok a lepšiu situáciu kubanského ľudu. Môžeme súhlasiť s tým, že je potrebné zdvihnúť hlas hoci kde na svete, keď dojde k porušeniu ľudských práv, ale to je základný princíp, na ktorý sa tu poukazovalo. A tam by nemali byť nejaké dvojaké metre. Únia musí jednoznačne vystúpiť, keď dojde hoci kde k porušovaniu ľudských práv, pretože je to súčasť jej vlastnej entity, osobnosti. A my to robíme aj v prípade Kuby, keď žiadame, aby boli prepustení všetci väzni svedomia, ktorí ešte na Kube sú a aby sa rešpektovali ľudské práva na ostrove. Ale nielen to, aby skutočne, aby sme boli skutočne e, realisticky, aby sme zlepšili blahobyt e, kubanského ľudu, aby aj došlo k prepusteniu eh, týchto politických väzňov. V niekoľkých prípadoch eh, sa to už podarilo a v niektorých prípadoch sme dosiahli pokrok a to preto, že je jeden prvok v politike EÚ ku Kube a to je politický dialog s Kubou, ktorý sa obnovil a nadviazal. Ja si myslím, že našťastie prednedávnom a tento dialog umožnil že sa skončilo so sankciami, ktoré boli súčasťou stanoviska EÚ a nemali vôbec žiadny význam. A keď sa teda obnovil tento dialog, tak to umožnilo, že v súčasnosti môžeme urobiť to, čo sa nebdalo urobiť od roku 2003, že môžeme hovoriť vôbec s kubanskými orgánmi o týchto väzňoch. A toto vyhodnotenie, o ktorom ste niektorí z vás hovorili, to vyhodnotenie tohto dialogu by sa malo robiť pravidelne. Aj tohto roku urobíme takéto vyhodnotenie. Mnohí z vás, napríklad vystúpenie pána Maura, pána Janesa alebo Luisa Mišela, zdôraznili význam tohto dialógu, tejto spolupráce a morálnej autority únie ktorá má ako partnera v dialógu Kubu a aby od nich žiadala pokrok, veď o to vlastne ide. Preto vítame dohodu, ktorú, teda tú väčšinovú dohodu v parlamente v súvislosti so situáciou ľud, s ľudskými právami na Kube. A myslím, že to vysiela jedno jasné posolstvo, hoci sme stále otvorení dialogu s Kubou, Európska únia naďalej bude žiadať prepustenie všetkých politických väzňov a rešpektovanie občianských aj politických práv kubanských občanov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. A na záver tejto rozpravy dostane samozrejme slovo aj Európska komisia. Ctení poslanci, pani predsednička, myslím, že táto rozpráva potvrdila, že otázka ľudských práv a demokracie eh, je pre je práve majak, Európsky parlament je majakom pre takéto otázky. Takže to znamená, že to neustále bude jadrom celej našej politiky. Ale my takisto veríme, že keď e, máte silný názor, tak je tento názor, alebo jasný názor, je treba, vedieť, je treba dať na známosť takýto, také, takéto stanovisko. Takže my um, môžeme pokrač- budeme pokračovať ďalej v spoločnej pozícii od roku 96 a budeme musieť túto e, pozíciu zmeniť, pretože ak chceme zmeniť stanovisko, budeme musieť e, predum predchádzať e, zmena situácie na Kube. Ale konštruktívny dialog, ktorý sa začal v roku 2008, ten už dosiahol určitý pozitívny výsledok. Samozrejme, že nehovorím, že nedošlo k nejakému veľkému zlomu, ale v mnohých otázkach už došlo k pokroku a myslím si, že takýmto spôsobom by sme mali pokračovať Takisto máme pokračovať aj ďalej v práci s občianskou spoločnosťou a komisia bude naďalej pod, zdôraznila, že aj rokovania s demokratickou pozíciou budú, budú e, na programe dňa aj v najbližšej budúcnosti. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Uzatváram túto rozprávu. Na záver som dostala sedem návrhov uznesení. Teraz uzatváram rozprávu. Prerušujem rozpravu do 18. a o 18. budeme pokračovať s hodinou otázok pre radu.